everybody. Vítajte všetci, ďakujem vám, že ste prišli a že ste prejavili takú, taký veľký záujem o e, našu dnešnú tému. Zaujmite prosím svoje miesta, aby sme mohli začať. Rado by som v mene všetkých členov výboru Envy privítala kolegov z ITRE, Je to otázka riadne energetickej únie. Sú tu dva spravodajcovia, pán Turmes v mene ITRE a pani Rivasi v mene Envy. Je mi ľúto, opäť, že pani Rivasi neprišla, ale som si istá, že pán Turmes prehovorí aj v jej mene. Vítam tu aj predsedu výboru pre priemysel pána Buzeka. Takže preto nie dostane slovo pán Turmes, dostane slovo pán Buzek, aby niečo povedal k tejto téme, ktorej sme sa tak zmocnili. Škoda, to nie je pani Rivasi. Ona je hlavný vyník, páchateľ. Dobre, ďakujem pekne. Vítam všetkých členov výborov ITRE a ENVY. Je to skutočne veľmi dôležitá a zaujímavá téma pretože riadenie a správa energetickej únie sa týka všetkých ostatných legislatívnych návrhov energetickej únie, ale hlavne obnoviteľných zdrojov, účinnosti využívania energie a Európskej komisii a Európskom parlamentu dáva silu ísť vpred v rámci energetickej transformácie. Takže z tohto hľadiska je to skutočne veľmi dôležitý legislatívny návrh, ktorý sa týka mnohých sektorálnych eh, návrhov ako obnoviteľný zdroj a tak ďalej. Vo vašich zložkách a podkladoch máte tiež eh, zápisnice z zasadnutia 21. júna 2017 a dokonca zasadnutia nebudú žiadne námienky, námietky, tak to bude schválené. Ďakujem veľmi pekne, pani Valeán za to, že dnes spolupredsedáte so mnou. A teraz ste na rade opäť vy, pretože mali by sme začať. Ďakujem pekne, pán predseda Buzek. No tak, ako bolo povedané, slovo dostanú spravodajcovia ako prvý pán Turmes. Klota, máte slovo na 6 minút, nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne. Ja Budeme teraz iba 2 alebo 3 minúty a, a na záver, možno si zoberiem viac času, som skoro na konci, mimo miestnosti, ale ja som veľmi dlho hral futbal a na pozícii libero a často som bol úplne mimo celého týmu, takže srdečne s výtvam, teda radšej by som chcel mať trochu viac času na záver, aby som mohol zodpovedať na vaše otázky. Chcel by som povedať, že po tomto víkende v každom prípade všetci, ktorí nemohli odletieť na Floridu, tak myslím, že viac ľudí a dúfam, že aj viac politikov pochopilo, že klimatické zmeny sa dejú teraz. Nie je to nejaké sprísahanie Číňanov zničiť americký priemysel alebo európsky priemysel, je to veľmi závažný, možno najväčší problém, ktorému ľudstvo v tomto storočí čelí. A potvrdzuje to vedecká literatúra. Ja môžem povedať, že ja som sa začal týmto zaoberať. Bolo to v roku 1988, keď nemecký Bundestag vypracoval dokument malý výbor pre klimatické zmeny a v tomto dokumente už bolo, boli otázky a odseky o tom, že keď e, oceány sa oteplia na 27-28 stupňov, tak sa zmení dynamika vetrov. No a presne to sa tento víkend aj stalo. Takže nie je to nové. Náš problém je, že sme stratili veľmi veľa času. Klimatické zmeny sú problémom rozsahu a objemu, že nie je otázkou, či budeme blízko 0 v roku 2050, otázka je, či letíme takto alebo takto do roku 2050. Takže všetci, ktorí, si, ktorí mali matematiku na škole, musia pochopiť, že ak chceme znížiť objem, nemôžeme ísť po tej trajektórii ako na začiatku. Takže všetci klimatické veci hovoria, že to ďalšie 10 ročie. No a my sa preto snažíme vypracovať koncepciu uhlíkového rozpočtu, tak aby trochu ako v rodine viete, že čo miníte na začiatku týždňa, aby ste vedeli, čo vám ostane nakoniec. Takže uhlíkový rozpočet a ďalej dôležité sú samozrejme aj naše ambície. Podľa mňa tu dva optimalizačné faktory, ktoré musíme sem dosie, dostať do tejto ložky. Poprvé to ekonomický optimalizačný faktor. Ja navrhujem makroregionálne partnerstva, ak eh, napríklad Baltské more je nerelevantné, či offshoreová elektrárna je postavená vo fínskych alebo švedských vodách, všetko pôjde do spoločného trhu. Takže otázka je, prečo sa prečo nevykonáme na závažnú, serióznu štúdiu, kde sú najlepšie miesta na budovanie veterných elektrární, možno to budú polské vody, a potom vybudujeme možno s podporou európskeho rozpočtu veľké 4000-5000 kWh elektrárne v Balckom mori. Rovnaká vec platí pre juhovýchodnú Európu. Rumunsko má vynikajúce vetry a tie môže slúžiť ostatným krajinám. A takto by sa mohol pokračovať aj ďalej. A po druhé, neklamme sami seba, nie je to o dohode medzi politickými stranami. Zmeny, ktoré potrebujeme na technologickej úrovni, budovách, doprave, energetických systémoch a zmeny v spoločnosti potrebujú súhlas spoločnosti. Čiže je iluzórne domievať sa, že vlády samotné to dokážu zvládnuť. Takže druhú vec, ktorú navrhujeme, Mišel a ja, je otvárať partnerstva medzi vládami, mestami, MVOčkami a spoločnosťami. Takže v národných plánoch potrebujeme miesto, kde môžeme hovoriť nielen o myšlienkach o klimatických zmenách, ale musíme hovoriť o tom, ako a kto ich eh, bude implementovať a ako budeme postupovať vpred. Ďakujem pekne a teším sa na vaše otázky. Thank you very much. Ďakujeme pekne. Nebudem sa pýtať na rumúnske vetry, ale vy to asi viete lepšie, takže začneme tieňovými spravodajcami. A prvým je Gunnar Hökmark, nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne a ďakujem nášmu spravodajcovi. Je to veľmi ambiciózny balíček. Povedal by som, že extrémne ambiciózny. A možno, a toto je kompliment, také upresnenie, možno príliš komisia som sama, takže ja by som bol rád, ak by sme za východiskový bod a podporili návrh komisie. Mám iné skúsenosti, ako pán Turmes z roku 1988. Ja som bol jedným z niekoľkých, eh, ktorí spolu s ďalšími v švedskom parlamente predložili návrh o strope pre emisie CO2. Vtedy to nebolo veľmi populárne, ale podarilo sa nám získať väčšinu a naučil som sa toho jednu vec. To veci sme vyriešiť len stanovením cieľov. Musíme umožniť tie mechanizmy, ktoré umožňujú ďalej ďalší rozvoj. Podarilo sa nám ubezpečiť jadrovú energetiku, ale tiež sa otvoriť bioenergetike, bioenergie a ďalším obnoviteľným zdrojom energie, čo mohlo narásť zvýšiť dopyt, ponuku a inovácie. Nebolo to plánované alebo rozhodnuté na politickej úrovni. Budovali ten rámec. No a pre nás je dôležité, aby sme postupovali rovnakým spôsobom. Všetci vieme, že musíme dosiahnuť, splniť ciele Parížskej dohody. Čiže že pán Trump sa milí a vieme, že musíme vytvoriť a dosiahnuť energetickú úniu všetkými pozitívnymi dopadmi, ktoré to prinesie. Ja si myslím, že najskôr je dôležité, aby sme vyžali to, čo je správa riadenie. Táto správa, táto správa nie je o nových politikách, je to o tvorení energetickej únie, ktorá bude plniť svoje záväzky. Druhá vec, potrebujeme zabezpečiť, zaistiť, aby sme umožnili vznik nových hráčov, nových energetických zdrojov a všetkých, ktorí európskym občanom môžu ponúknuť nové, udržateľné, ekologické formy energie. Ale rovnako, ale súčasne dajú nám poskytnú energiu, ktorá zabezpečí konkurencieschopnosť európskeho hospodárstva, pretože musíme splniť oba, obe tieto veci, pretože inak nedosiahneme úspech. Tretia vec sa týka regionálnej spolupráce. Musíme byť opatrní, otvoriť sa regionálnej spolupráci a ďalej musíme sledovať štruktúrálne zmluvy, o ktorých rozhodujeme v rámci správy o vydanie trhu a o všetkých ostatných, ktoré súvisia s touto témou. My nemáme vytvárať nové politiky, my musíme zaistiť, aby Energetická únia splnila svoje záväzky, tak aby sme my splnili svoje politické sluby. Ďakujem. Ďakujem pekne, pán Hockmark. Ja ďakujem pekne, pani predsednička. Ja ďakujem spoluspravodajcom eh, za výmeny, ktoré sme mali dodnes. Ja len dúfam, že zámery a ciele eh, všetkých politických skupín E, zohľadňujú to, že chceme dosiahnuť veľkú dohodu v Európskom parlamente. E, správa musí zostať nástrojom, ktorý umožní e, zaistenie dobrej koordinácie medzi všetkými politikami, ktoré sa venujú klíme a energetike a ciele, ktoré stanovuje Parížska dohoda. Treba zaistiť, aby všetky členské štáty participovali, ale nemôže to byť veľmi preskriptívny text, musí to byť všeobecný rámec, nemôže to byť eh, nejaký zoznam nových aktivít a opatrení, ktoré treba prijať. Treba dať flexibilitu členským štátom. Tie sú najkompetentnejšie v znalostiach a, a v poznatkoch o národnej situácii a môžu adaptovať svoj energetický mix. No a na druhej strane členské štáty musia byť spojené vo svojich snahách. Európskej komisii treba dať eh, prostriedky, aby ľahko si overila pokrok každého členského štátu. Musíme zaistiť, aby spoločne e, sme dosiahli európske ciele. Jedna možnosť e, napríklad e, pre obnoviteľné zdroje by bola, bolo využívanie benchmarkov a indikatívnych cieľov, ktoré si stanoví každý členský štát. Tento prístup sa mi zdá realistickejší a pragmatickejší ako nejaká fiktívna lineárna trajektória, vývoj nefunguje takýmto štýlom. No a čo sa týka no, vyžitia, vlastne s kolegom Hokmarkom, myslím, že musíme ostať pragmaticky a umožniť e, každému, aby sa rozvíjal, vyvíjal podľa národnej situácie, aby sme obmedzili, musíme obmedziť e, administratívnu záťaž a zabraniť príliš ambiciozným a nerealistickým cieľom a tak pôjdeme všetci spolu správnym smerom. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne. Teraz pani Griffin, nech sa páči. Ďakujem pekne, predsednička. Na úvod by som chcela poďakovať spravodajcom za ambície ich správy. Ja som veľmi rada, eh, že ITRE a MV opätovne spolupracujú. A je eh, dobré spolupracovať s Karlosom Serinom na tejto téme a myslíme, že pozmeňujúce návrhy SAD sú progresívne doplnenie. Spolupracujem s kolegami na tom, aby sme vypracovali ambicioznú správu, e, ktorá podporí naše e, záväzky vzťahu COP21 a e, zlepší zdravie a životné prostredie európskych občanov. Naše pozmeňujúce návrhy majú tri hlavné ciele. Prepojiť klimatické a energetické ciele a povinnosti na to potrebujeme holistický prístup k energetickej transformácii a naše ciele, našich klimatických cieľov. Inak nikdy nedosiahneme ciele do roku 2030 a 2050. Sme presvedčení, e, sledujeme prácu PPH na obnoviteľný zdroj, že musíme byť ambiciozni e, na to, aby sme e, zdôraznili úlohu, ktorú hrá energetická chudoba v životoch európskych občanov. Táto správa je skutočne skutočnou príležitosťou, aby sme zaviazali členské štáty, boli, bojovali proti energetickej chudobe. A musíme e, eh, zriadiť spravodlivý fond pre transformáciu. A tým Európska únia stavuje trajektóriu zmeny našich energetických zvykov, čo bude znamenať eh, no, práce, a, podporí vzdelávanie a školenia pre tých, ktorí, ktorých pracovné miesta alebo práca sa zmení kvôli energetickej transformácii. Ja vítam prístup spravodajcov a vítam pozmeňujúce návrhy ALDE a EFDD a teším sa na spoluprácu, aby sme aj ostatné skupiny e, dostali na našu stranu v ambíciách. Ďakujem pekne. Pán Zoríňo, nech sa páči. Už rečník hovorí bez mikrofónu. Dobre, ďakujem veľmi pekne. Ako povedali predsedovia oboch výborov, ide o veľmi dôležitú správu a naredenie, pretože energetické politiky a klimatické politiky môžeme prispôsobiť a môžeme zjednodušiť plánovanie a vytvoriť národné povinnosti a záväzky členských štátov ktoré budú prepojené s plánmi. Očakávame na, no, a na konci tohto procesu by sme mali mať Európsku úniu a energetickú úniu, ktorá bude fungovať lepšie, s lepšou, lepšie fungujúcou energetickou politikou. My prispôsobíme naše opatrenia aj na ciele Parískej dohody. Základná práca spravodajcov je veľmi dobrá, je to vynikajúci, vynikajúce východisko. My sa musíme snažiť pokročiť vpred a zasadnutie tieňových spravodajcov už ukázali, že je možné, aby sme dosiahli zhodu v rámci oboch výborov a takáto dohoda umožní tiež vytvoriť veľkú väčšinu na plene a preto je dôležité, aby sme nezabúdali na to, že musíme prekročiť eh, hranice prispôsobenia klímy a energetiky. Dôležitá v tomto prípade je udržateľnosť dodávok energie a boj proti nerovnostiam v oblasti eh, energetiky. Ide o rast, zamestnanosť, investície. No a preto vychádza z tejto práce musíme rozšíriť, práce oboch výborov, musíme ju rozšíriť tak, aby sme našli potrebnú podporu a ku podporu v parlamente tu na pléne. Je zásada, aby sme mali na záver správu, ktorá bude koherentná, ktorá zodpovedá cieľom klimatickej dohody a ktorá zabezpečí, že Európska únia dodrží aj svoje sluby. Dúfam, že budeme mať úspech. Ja sám a kolegia Teresa Griffin a naša skupina sme otvorení spolupráci so všetkými politickými smerovaniami a tenými spravodajcami na tejto správe. Ďakujem. Áno, to bolo veľmi pekné vyhlásenie. Nech sa páči, pán Tošanovský. Ďakujem. Ja budem hovoriť o mojej materčine. V prvom rade by som sa chcela poďakovať spravodajcovi za tú obrovskú prácu, ktorú vykonáva za návrhy, ktoré predkladá ktoré samozrejme nie sú jednoduché, teda sa má o nich diskutovať. Chcem oceniť to, čo dnes povedal Claude, že potrebujeme, aby sa do správu dostali ekonomické charakteristiky, pretože nemôžeme iba hromadiť isté predstavy bez toho, aby sme mali ekonomické zdôvodnenia, čo to teda spôsobí v rámci ekonomiky jednotlivých štátov. Celkom iste by som sa pripojil ku kolegom Gunarovi Okmarkovi a ostatným, že je veľmi dôležité to, čo povedal. Teda jednotlivé členské krajiny by mali nájsť motivačný aspekt a nemala by to byť iba administratívny príkaz na splnenie určitých koloniek, administratívne plnenie tabuliek ale aby to celé eh, malo svoju motivačnú bázu, aby tam videli svoj cieľ do budúcnosti. A preto sa pripájam k pani kolegyne, ktorá povedala, že je dôležité, aby štáty mali istú pružnosť vo svojom rozhodovaní, pretože jednotlivé štáty sa líšia geograficky. Iná e, situácia v štáte, ktorý sa nachádza pri mori e, s veľkými veternými prostriedkami a pre štát, ktorý sa nachádza vo vnútrozemí Chápem, keď sa hovorí o regionálnej spolupráci, ale tá už funguje bez toho, aby sme si to uvedomovali. Zmena energetiky v celej Európe je obrovská a už dnes sa celkom zmenili prenosy, energetické prenosy medzi jednotlivými členskými krajinami. Takže ja by som sa trocha obával aby sme takýmto návrhom nevytvorili príliš veľa nových administratívnych kontrolných mechanizmov, ktoré potom zvýšia administratívu a e, zmizne nám ten obrovský motor, veda, výskum, aktivita ľudí, motivácia, pretože budú možnosť dostať sa ľahšie k energii, rozumnejšie to, že nejaký úrad napíše, že máme plniť na 1,5%. Takže my sme veľmi opatrní, pokiaľ ide o lineárny faktor. Nemôžeme predsa predpísať, že každý rok urobiť 1,5% alebo vôbec nejaké percento. Predsa technika sa správa celkom inak, niekedy možno v jednom roku 4% a potom ďalej, takže teším sa na spoluprácu a Verím, že sa nám podarí nájsť rozumný návrh, ktorý posunie veci dopredu. Ďakujem pekne. Pán Buzek ako ďalší rečník. Ďakujem pekne. Ďakujem za to, že e, ste viedli túto schôdcu. Mali sme množstvo pozmenujúcich návrhov. Bola to naozaj ohromná práca, ohromná práca aj našich spravodajcov, možno 50 kompromisných návrhov dokonca viac, že to všetko leží pred nami a teraz prejdeme k ďalším tieňovým spravodajcom. Niektorí um, spravodajcovia sú ešte v pléne, ale ešte prídu, takže poradenie bude také, ako bežne býva. Takže medzi ďalšími tieňovými spravodajcami tu máme kolegu Daria Tamborána. Nech sa páči, pán kolega, máte slovo za ITRE. Ďakujem pekne. Pán predseda, ďakujem, že ste mi udelili slovo. Riadenie energetickej únie je novým projektom spojeným s novým cieľom. My ešte stále zatiaľ 28 krajín. Energetika, energia tvorí platformu toho, čo povede ku klimatickým zmenám. Videli sme tie ničivé obrazy e, e, hurikánu a videli sme to tak na Floride, ako aj inde, na menej známych miestach Sierra Leone, napríklad Bangladeš pred niekoľkými dňami došlo e, ku e, veľkým povodňam v Toskánsku. Ja e, e som pripravovala na porotalianku, ktorá bude práve v týchto podmienkách že hovoríme o obnoviteľných zdrojoch energie a musíme mať špičkovú pozíciu, takže potrebujeme riadenie energetickej únie, kde sa budú dodrž- dodržiavať e, ustanovenia Parískej dohody. Nemôžeme cúvnuť, musíme ich plniť. Ďalej tu máme e, ďalší veľký štát, ktorý sa zaviazal, že bude plniť tieto ustanovenia, takže potrebujeme ctižiadostivý energetický balík. Doteraz taký ctižiadostivý nie je. Obaja spravodajcovia eh, ambiciózni sú 40 pre obnoviteľné zdroje energie, nie 40 a 45 pre obnoviteľné zdroje energie. Nie sme dostatočne ctižiadostiví. Obyvateľia ostrovov napríklad vyvinuli veľké úsilie, aby niečo postavili, ale tým sa zničilo ich hospodárstvo, tak musíme byť v istom ohľade aj opatrní, keď podniky nemôžu pracovať práve z toho dôvodu, že sa ich miesta zničili, ak sú ohrození poľnohospodári, čo budeme jesť. My predsa chceme zabezpečiť aj budúcnosť pre naše deti Ide tu o rizika budúcnosti, aj hospodárstvo bude závisieť od e, stability nášho podnebia. Takže my by sme mali podporiť tú ctižiadostivosť našich spravodajcov a takisto treba pojať našich obyvateľov a podniky do tejto energetickej politiky, napríklad použitie obnoviteľných zdrojov energie, ale zase nie tak, že by sme sa opierali iba o trh. Trh nie je vždy schopný uh, regulovať hospodárstvo. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne za vaše poznámky. Ďalším tieňovým spravodajcom za ENF je kolegyňa Mirej Dornano. Ďakujem pekne, pán predseda. A je e, ťažké snažiť sa o zniženie našeho našej uhlíkovej stopy a súčasne zabezpečíte energetické dodávky. No, energetická únia si stanovila protichodné, alebo teda stanovila ťažké ciele na dosiahnutie pre všetky štáty Európskej únie. Ja chcem by som sa pripomenúť, že eh, čo sa tý, za uh, eh, Lisabonskej zmluvy členské štáty si same stanovujú energetické cieľe a preto Európska únia nemôže nanacovať energetickú transformáciu. Takáto transformácia môže mať hrozné dopady pre mnohé regióny Európy, ktoré ešte stále závisia od fosílnych mm, zdrojov energie pre tieto regióny, že komisia nepredpokladá a neplánuje žiadny, žiadnu realistickú stratégiu. Potrebujeme stratégiu na energetickú samostatnosť. No a projekt Nabuko e, bude mať za následok zvýšenie našej e, závislosti od Ruska. Je to veľká prehra. A ako e, v týchto podmienkach môžeme dať Európskej únii bianko zmenku na energetickú úniu v takýchto zlom definovaní cieľov nušia treba zohľadňovať a rešpektovať kompetencie členských štátov, tak ako ich určuje zmluva. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne, pani kolegyňa. Kolegovia Gebrandy, Konečná, Pedicini pravdepodobne prídu každú chvíľu, teda niekoľko minút, pretože ste sú stále na plenárke, takže prejdeme k ďalším rečníkom. Pani François Krostek, prosím. Merci beaucoup. Ďakujem pekne, pán predseda. Mnohé už bolo po- povedané. A, a by som chcel pripomenúť, že tento text je centrál, má centrálnu úlohu, pretože on skutočne prepája rôzne texty týkajúce sa energetiky, a ktorým sa momentálne venujeme. Avšak treba ostať vo všeobecnom rámci, pretože treba umožniť istú mieru flexibility členským štátom skúsenosti, ktoré ja mám za mnohé roky v Európskom parlamente, jasne ukazujú, že smernice, ktoré e, majú veľké nároky na členské štáty, nič nedosiahnu. Áno, je tu Parížska dohoda, treba jasne e, akceptovať záväzky vyplývajúce z tejto zmluvy, ale je dôležité, aby každý členský štát mohol využívať flexibilitu a rozhodovať sám o smerovaní, ktorý, ktoré si vyberie na to, aby dodržal a rešpektoval záväzky vyplývajúce Parížskej zmluvy. E, čiže členské štáty predložia trajektóriu, to znamená, že budú si môcť vybrať priemyselné odvetvie, e, ktoré energetické odvetvia, ktoré budú e, splňať ciele a budú potrebné zvláštne podmienka, pretože je na členských štátoch, eh, aby si vybrali svoj energetický mix. Myslím, že je zaujímavé, že v národných plánoch eh, sa analizujú tiež následky národných rozhodnutí, ktoré budú prijaté. Napríklad, čo sa týka ceny uhlíka, je, bude to dôležité, aby sme podporovali investície eh, s cieľom zníženia emisí uhlíka. Takže Samozrejme, treba rešpektovať Parísku dohodu, ale súčasne nechať flexibilitu členským štátom. Samozrejme, treba od nich žiadať dobré rozhodnutia, ktoré treba ďalej analyzovať. Madame. Ďakujem pekne, pani kolegyňa pani Pilar de Casilovera. Ďakujem za slovo, pán predseda. Tiež sa pokúsim hovoriť stručne, pretože mnoho už bolo povedané. Keď hovoríme o flexibilite, tá sa tu spomína dosť často, pretože je nám jasné, že treba vnímať ten všeobecný rámec danej otázky. Pokiaľ je o článok 14, 4 a aj aspekty, ktoré sa týkajú skleníkových plynov, bude tiež potrebné, aby každý členský štát mohol dostatočne flexibilne prispieť a pritom sa sústrediť na to, v čom má daná krajina výrazný potenciál. Takže treba zohľadniť samozrejme tieto špecifika jednotlivých krajín aj v súvislosti s obnoviteľnými zdrojmi. Ale je tu ďalší aspekt, ktorý je významný pre spoločný trh s energiou a to je ten fakt, že 12 z 28 členských štátov z, eh, z, z veľkej miery eh, zdôrazňuje aspekt elektrickej energie. Tie pozmienujúce návrhy, ktoré e, chceme počiarknúť v tomto zmysle, je význam spoločných projektov, teda tie návrhy, ktoré sa sústredujú na elektrinu. Po druhé, aspekty vzájomného prepojenia systémov medzi jednotlivými štátmi, ako sa to dosiahne a ako sa to bude aj vyhodnocovať. A na záver, keď sú tu ešte aj štáty, ktoré nemajú dostatočne rozvinutú infraštruktúru v oblasti zasúvania energiou, ako budú lepšie využívať alternatívne zdroje. Aby e, sa potom ale samozrejme postupne mohlo ďalej budovať vzájomné prepojenie. Ďakujem. Slova pán Javor, ďalší rečník. Ďakujem za slovo. Môžem sa len pripojiť k tomu, čo povedali predrečníci v diskusii, ale Rád by som vyslovil dve poznámky. Poprvé, chcem pripomenúť e, práve e, vo štvrtok e, sa na výbore Envy hovorilo o príslušnej smernici a vyjadrila sa podpora smernici, ktorá sa týka energetickej efektívnosti a Hovorí sa o záväznosti tých 40 do roku 2030. Ehm, ja to samozrejme vítam, ale ide o to, aby to boli reálne ambície. A to si vyžaduje ozaj kvalitné riadenie a správu. A pokiaľ ide o ten e, čistý energetický balík. A preto, ak chce, aby tie ambície sa stali realitou, musíme vychádzať z toho, o čom sa hovorí aj v smernici o energetickej efektívnosti. A to sa, toho sa týka taktiež aspekt eh, obnoviteľných energií. Ďalší aspekt, na ktorý chcem poukázať, eh, sa týka tých domácností, ktoré sú, tak povediac, energeticky chudobné a v tomto zmysle článok 19 a článok 29 sú veľmi dôležité, aby sa nám podarilo dosiahnuť taký systém, kde aj tie najzraniteľnejšie domácnosti v Európe budú mať príležitosť, budú mať šancu dostať sa z tej chudoby. Čiže články 19 a 29 e, by mali umožniť toto smerovanie. Nakoniec sa to týka a zhruba 100 tisíc občanov v Európskej únii, ktorí žijú v takýchto zlých podmienkách a preto je to veľmi významné, aby sme dosiahli aj tieto ciele. Ďakujem. Ďakujeme pekne, pán kolega. Ďalším rečníkom je pán Korvin Mika. Vážený pán predseda, keď tak načúvam predstaviteľov zelených, teda tvárov v tvár klimatickým zmenám, prezentujú nesprávne výsledky, dokonca hovoria, že sa veci už e, naprosto dohodli, čo je tiež klamstvo. Zdá sa, že to je skôr problém pre psychiatriu a nie pre závažné politické diskusie. Predsa v skutočnosti to tak nie je. Európsku úniu tvoria predsa ľudia, ktorí sledujú určitý politický cieľ už niekoľko desiatok rokov, ale vykázal sa nulový rast. Ide nám predsa teraz o zelený rast. Je to cieľo týchto ľudí? Ja si myslím, že ide o skresľovanie cieľov a ciest na ich dosiahnutie. Ďakujeme pekne za tieto poznámky. Ja by som teraz požiadal pani Konečnú, ktorá je tieňovou spravodajkyňou za politické, politické zoskupenie GUE. Nech sa páči. Ujmite sa slova ako tieňová spravodajkyňa. Ďakujem pekne, pán predseda. Ospravedlňujem sa, ale teraz prebieha v plane niečo, čo veľmi úzko súvisí aj s tým, prečo sme sa tu dnes zišli. Takže ja sa ospravedlňujem za toto moje meškanie na našej spoločnej schôdzi. V júni sme verili, že sa bude veľa diskutovať o tejto správe a ja pevne verím, že naozaj v novembri pri hlasovaní o tomto balíku diskutovať budeme. V tomto balíku sa už v názve hovorí, že má byť pre všetkých. To znamená, musí brať do nákladovú efektívnosť opatrenia, ktoré znižujú, ktoré si znižujú vzájomne účinok, nemôžeme považovať za efektívne a preto sú podľa mňa nesprávne. A pokiaľ sa to nebude riešiť, nebudeme sa správať zodpovedne. My vieme, aký chceme dekor- dekarbonizačný E, základ. Kto v pozmenujúcich návrhoch upozornil na tento aspekt? E, som rada, že je nás niekoľko, kolegovia Píper, Virkunen, a teda je tu nutnosť e, riešiť tieto problémy. A tento môj prístup ide ešte o krok ďalej. Ja si myslím, mali, mala by byť jasná zodpovednosť a kalkulovanie. A takisto by bolo dôležité, aby za to zodpovedala samotná Európska komisia. Čiže je tu e, otázka prekrývania politík, ale bez, teda vedieme túto diskusiu bez riešenia. Je to hrstka takých návrhov, ktoré sú ambiciózne a je našou úlohou upozorniť eh, radu. Ja si myslím, alebo trúfam si povedať, že sú kde si na začiatku a zhodujeme sa Nemôžem povedať, že by sme boli nadšení zo správy kolegov kolegu Pipera o realizácii smernice o energetickej účinnosti. Vy všetci musíte rešpektovať to, že z tejto správy vyplýva, že návrhy pre energetickú účinnosť budú viesť ku poklesu cieľ a ďalšiemu rozkladu systému ETS, o čom ste kolegovia hlasovali. Bude dochádzať ďalej ku systematickému prebytku kvôli rozširovaniu obnoviteľných zdrojov a ku e, šetreniu CO2, že Ďalej tu budú ďalšie úspory a tým sa budú môcť ušetriť aj emisie, účinok, dekarbonizácie oslabíme a za opatrenia budú platiť e, všetci Nie Je dôležité zladiť jednotlivé politiky medzi jednotlivými členskými štátmi. Mali by sme zladzovať aj jednotlivé opatrenia, tak aby sme dosiahli hlavný cieľ a tým je dekarbonizácia jednotnosť očakávam aj vo výške cieľov. Nemôže dôjsť k tomu, aby sme nerešpektovali ciele, na ktorých sa dohodlo pri rokovaniach o jednotlivých smerniciach. Ďakujem pekne, pani kolegyňa. Kolega Peter Líze ako ďalší rečník, prosím. Ďakujem pekne, pán predseda. Ja sa musím ospravedlniť, že som prišiel neskôr kvôli tomu, že paralelne prebieha rozpráva o emisii v leteckom priemysle práve v pléne pri oboch témach, teda medzi tou témou, čo je teraz v pléne a našou rozpravou, je to téma vlastne e, realizácie ustanovení klimatickej dohody z Paríža. Už v ostatných dňoch tu máme naozaj smutnú aktualitu, aktuálnu situáciu. Výskumníci hovoria, že to, čo sa deje v Južnej Ázii alebo v Karibiku alebo v Spojených štátoch, bežia na plné obrátky a keď nespravíme teda nič proti klimatickým zmenám. Takže pri tejto správe je najdôležitejšie to, aby sme zvládli dekarbonizáciu a súhlasím s tým, aby sme postupovali v oblasti výroby prúdu rýchlejšie a pre mňa je dôležité, aby tá celá technológia bola otvorená, pokiaľ ide o dlhodobý cieľ, tak ten by mal byť upresnený v prípade prúdu, prúdu dekarbonizácia, ale otvorená technológia. V ostatných sektoroch to bude o niečo ťažšie. Takže e, ja by som sa už dotkol toho, o čom sme už diskutovali, čiže 80 až 92 e, aj teda pre Európsku úniu. A ešte jedna veta o riadení pri obnoviteľných zdrojoch energii. No mohli by sme dlho diskutovať o tom, pán Javor, hovoril o téme energetickej účinnosti. 40 EPP hlasovalo minulý týždeň proti. Mohli by sme argumentovať v prospech tých 40 z toho dôvodu by sme sa mali sústreďovať na iné kompromisy a my by sme nemali stále hovoriť iba o tých záväzných vnútroštátnych cieľoch. Rada sa nepripojí. Bolo by lepšie bez týchto vnútroštátnych cieľov, radšej teda celoeurópske ciele je dobré, keby sme sa sústreďovali na benchmarke, keby sme to v konečnom dôsledku presadili a zbytočne nehovorili o cieľoch. Ďakujem. Ďakujem pekne, kolega, za vaše poznámky. A teraz požiadame predstaviteľa Európskej komisie, to pani Richards, riaditeľka DG Energetika Ďakujem pekne, ďakujem za túto šancu vypočuť si vaše prezentácie, ktoré boli veľmi zaujímavé. Obdivujeme ambície parlamentu. Ďakujeme za to, že sa tejto téme pripisuje ozaj veľký význam. Na druhej strane si myslíme, že ciele, ktoré by sa mali dosiahnuť, by mali byť súčasťou sektorálnej legislatívy. A konzistentnosť celého balíka je veľmi dôležitá. A spomínam si, že na podminulom stretnutí, ktoré e, sa konalo e, za účasťou oboch e, výborov, tak sa práve vnímala táto téma ako jeden spoločný balík. Ďalšia vec, ktorú chcem spomenúť, sa týka toho, že celý tento balík súvisí aj s transformáciou energie energetiky, teda, ale súvisí aj s klimatickými zmenami, s hospodským rastom a s vytváraním nových pracovných príležitostí. Takže toto chcem e, veľmi zdôrazniť. Okrem toho, vo všeobecnosti chcem poukázať na to, že sme dúfali, že sa budeme pohybovať veľmi rýchlo a že celému svetu vyšleme signál, že naozaj to myslíme veľmi vážne e, s plnením svojich záväzkov na druhej strane rešpektujeme samozrejme aj príspevky a vyjadrenia, ktoré ste vyjadrili, teda vyslovili. Je tu viacero konkrétnych aspektov, na ktoré chcem tiež poukázať. Je to napríklad oblasť, ktorá sa týka nariadenia o riadenia správe, že toto cestou sa bude rešpektovať to, čo sa stanovilo v rámci energetických cieľov energetickej únii. E, hovorila som už o dôležitosti konsistentnosti a e, koherentnosti celého balíka, na to poukázali aj spravodajcovia a uvedomujeme si, že áno, sú tu dôležité aj línie trajektórií jednotlivých štátov, ale dôležité je, že tie ciele sú záväzné hej? a Termíny na predkladanie návrhov národných plánov, to je tiež veľmi dôležité, aby sa zagarantovala efektívnosť a aby to boli dobré signály, ktoré sa budú môcť vyslať dostatočne včas, pokiaľ ide o investície. Prirodzene budeme ďalej viesť aj dialógy v rámci Parískej dohody. Veríme teda, že Európsky parlament bude opäť zohrávať veľmi dôležitú úlohu pri plnení tohoto veľmi významného návrhu. Vysoko si vážime vašu podporu regionálnej spolupráci. Pokladáme to za oblasť veľmi významnú a dôležitú. A zdá, jedna vec, ktorú by som k tomu povedala, musíme si dať pozor, aby sme neboli príliš, príliš reštriktívni pri stanovaní jednotlivých regiónov ktoré budú mať e, nárok zapojiť sa. Vieme, že energetický sektor sa dramaticky mení. Zaznamenali sme tieto zmeny aj za posledná, posledných 15 rokov, najmä v oblasti elektrickej energie. Možno oblasť plynu je ešte ďalšia téma, ktorej sa musíme venovať, ale jednoznačne budeme hľadať tie najlepšie možné riešenia, teda dôležité aby sme neboli príliš reštriktívni, že by sme ohraničovali konkrétne nejaké hranice regiónov, a toto je veľmi dôležité, aby sa zabezpečilo aj prepojenie medzi jednotlivými členskými štátmi, aby sme mali naozaj jednotný energetický trh. A aj možnosť prepojenia na vonok smerom von z EU. Čiže je to zaujímavé, čo sme si vypočuli aj e, z pokiaľ ide o pozmeňujúce návrhy. Tie sú zaujímavé a slubné a verím, že na rade sa e, táto téma ďalej ešte rozvinie a bude sa pertraktovať. Ďalší dôležitý dôvod, na ktorý ste poukázali, je energetická chudoba. To je konkrétny špecifický problém, ktorým sa tiež budeme musieť v budúcnosti venovať. Dovolil by som si ešte e, mm, e, aby, ak dovolíte ešte niekoľko minút v, za kolegu, ktorý e, musel odísť. Dovolte, aby som sa vyjadrila v jeho mene. Je tu niekoľko poznámok, ak dovolíte. Predovšetkým chcem počiatnúť jeden z aspektov, ktorý sa týka dlhodobej stratégie EÚ. Samozrejme sú to tie ciele do roku 2050. Hovorí sa o nich v niektorých návrhoch, pozmeňujúcich návrhoch. Tá ambícia je ozaj veľká a možno ešte príliš skoro hovoriť o tom v súvislosti s nariadení o riadení a správe kombinovanie politík a opatrení medzi ETF a e, aspektmi riadenia, to súvisí aj s tou integritou. Áno, zdieľame tento cieľ, ale myslím, že tie aspekty trhu, o ktorých sa tu hovorí, tieto majú byť implementované už do roku 2030. A bez ohľadu na to, aké budú tie aspekty rozvoja ekonomiky a rastu. Členské štáty by sa mali vyhnúť zvýšenej administratívnej záťaži a niektoré termíny sme do istej miery čiastočne sprísnili, pokiaľ ide o OMNR. Snaha je zefektívniť celý proces a aby bolo možné spoločne reagovať a pracovať na tomto kontexte. Okrem toho je tu viacero eh, poznámok, ktoré sa týkajú stratégie a prepojenia ESR a využívania pôdy, ale nevidím tu nejaké konkrétne poznámky, čiže asi bude lepšie, keď sa k tomuto budeme vyjadrovať písomne, keď budeme pretraktovať jednotlivé pozmeňujúce návrhy. Ďakujem. Ďakujem pekne, pani eh, predstaviteľka komisie, za vaše poznámky. A teraz dávame priestor našim spravodajcom. Nech sa páči, pán Claude Tormes, keďže pani Rivasi tu nie je, takže Claude, máte slovo. Ďakujem veľmi pekne. Pokúsim sa reagovať aspoň na niektoré z tých vyjadrení. Pán Gunnar Hökmark má pravdu, keď tvrdí, že trhy musia zohrať veľmi významnú úlohu. Vo svete, kde máme tá tisíce možností eh, obnoviteľných eh, zdrojov, tak ťažko nájdete nejakého úradníka, ktorý by to všetko reguloval. Ale keď Gunnar povie, že eh, úspešná švédska politika v oblasti obnoviteľných zdrojov súvisí aj s trhom. Ale je to trh, ktorý bol umelo vytvorený politikmi. Takže Samozrejme, príde chvíľa, keď si budete musieť zadefinovať cieľ. A je to umelý, úplne umelý trh. Áno, aj samotná smernica o efektívnom využívaní energie je umelý prvok, ale je to politika, ktorá je zameraná na zadefinovanie tohoto trhu a to by sme si mali uznať. Potrebujeme aj nové ciele ale prosím, nepodceňujte infraštruktúru. Môžete mať eh, veľmi dobré kvóty pre elektromobily, o tom na to poukázali aj Kanete. Máte krásne ciele v tomto, ale keď nemáte e, tie nabíjacie stanice, tak to je, ide celé do luftu, tak povediac. Takže úspešné krajiny, Nemecko, Dánsko, Holandsko, Všetky už, e, keď vypisujú nejaké tondre, tak už samozrejme e, zohľadňujú aj to, aby sa zabezpečovali tieto nabíjacie stanice. Možno e, v niektorých komunistických krajinách v minulosti to bolo tak, že všetko naplánovalo a vytváral sa umelý, umelý trh. Takže to proste tiež treba zohľadniť. Pani Delvi, Pokúsim sa reagovať. E, je to tiež veľmi dôležitý aspekt, ktorý sa týka komparability medzi jednotlivými národnými plánmi. Treba zabezpečiť hlavne to, aby bolo možné jednoducho verifikovať tieto plány. Ako môžete teda verifikovať, overovať nejaký plán, keď jedna krajina ho má na, dve, na dvoch stranách a iná krajina ho má na 50 stranách. Takže je veľmi dôležité, aby sa zabezpečila porovnateľnosť. Keby tam bolo povedzme pol strany kritérií, na pol strane by to mohlo byť. Možno to nebude vyčerpávajúci zoznam, ale budú tam proste tie najdôležitejšie kritéria, tie, tie hlavné zásady. A potom sa stanoví ten minimálny kurz, nejaké referenčné hodnoty. Členské štáty sú za minimálnu trajektóriu, pretože je tiež o zabezpečenie investícií. Myšlienka, že štát dá indikáciu toho, čo chce dostať bez detailnej definície, aká nejaká krajina nebude na dobrej ceste, tak to nebude fungovať. No a ja dúfam, že parlament nepôjde pod niečo, čo už bol prijaté. Teresa Griffin, vy ste bojovníkom za inklúziu a máte pravdu. Áno, budú aj také odvetia ekonomiky, kde budeme strácať. Musíme prestať hovoriť e, priemyselníkom, že uhlie má budúcnosť. Proste eh, éra uhlia už skončila. Ale musíme zabezpečiť, aby tí, ktorí pracovali v uholnom sektore, aby neprichádzali o, o pracovné príležitosti. Musíme teda zabezpečiť, aby Európska komisia vo svojom budúcom eh, dokumente, ktorý sa sústreďuje na energetickú úniu, aby nehovorila len o peniazoch, ale aj o problémoch, ako reštrukturalizovať tieto uholné regióny. Môžeme sa oprieť aj určité skúsenosti. Napríklad boli regióny, kde e, zažili takúto situáciu premeny, tak z nich sa dá poučiť. Takže možno je to určitý tlak, ktorý sa takto vyvinie na komisiu. Nejde teda len o to, aby sa poskytli nejaké financie týmto regiónom, ale by sa pomohlo týmto regiónom, ako zrealizovať transformáciu. Samozrejme, s pánom Elem a ďalšími sme o tomto už hovorili. E, snažíme sa dospieť ku konsenzu v tejto téme. Okrem toho, aspekt e, energetickej chudoby súvisí s tým, či má niekto prístup k energiám. Keď nemám peniaze, na to, aby som si zabezpečil treba izoláciu svojej budovy, tak to tiež súvisí s energetickou efektívnosťou. Áno, pán Rino hovoril o Paríži. Áno, súvisí to s Parížom. A Paríž. E, v Parížskej dohode sa hovorí o tých 5 ročných cykloch. Hej? A ako som sa už pokúšal aj minule vysvetliť, toto má za účel posilniť bezpečnosť investícií. Pán Tošenovský, máte pravdu. Je to aj o ekonomickej efektívnosti. Čo je najväčší jedný samotný problém v rámci tohoto? Jednak veterné turbíny v Rumunsku e, zaplatia určitú sumu a v Nemecku je to proste 3% oproti 10% v Rumunsku. Myslím, že ťažko tolerovať túto situáciu, keď hovoríme o tzv. obnoviteľných energiách. Takže by sme mohli znížiť aj kapitálové náklady v Rumunsku alebo aj v Polsku, a čo urobíme s krajinami, ktoré nemajú more, napríklad Česká republika, alebo Slovensko, alebo Luxembursko. Navrhujem, teda nie tu, ale v tej smernici o obnoviteľných zdrojoch, proste tam by sme mali hľadať cestu, posilniť solárnu energiu. Dánsko, Holandsko a niektoré ďalšie krajiny ešte, keď spoločne vypíšu tender na 500 MW zdroje. Povedzme, 60% v Dánsku, 40% možno a potom ešte 10% e, pre Českú republiku a 10% pre e, Luxembursko a 10 pre Slovensko. Treba takto by sme mohli posilniť využitie solárnej energie. Môžeme to vychádzať zo skúseností Španielska. Ale ak sa máme niekam dopracovať, potrebujeme dialog na politickej úrovni a preto navrhujem partnerstva medzi členskými štátmi Jedným z našich problémov v rámci energetickej únie je to, že je to buď národný záujem, alebo záujem 28. Čiže musíme si dôverovať. Treba, keď si zoberieme krajiny pri, Pobalskom, pri Balckom mori, aj proste ako, ako región. Treba vnímať eh, tú situáciu aj takto. Dovolte mi ukončiť, pán predseda. Máte šťastie, hovorí pán predseda. Máme dosť času, ale dúfam, že v budúcnosti budete súhlasiť s tým, že obmedzím rečnícky čas pre vás na jednu minútu. Ďakujem. Pani Pilar, čo navrhujem ja je Španielsko, Portugalsko a Taliansko, aby sa pripojili do klubu pentalaterálov a spolu s Francúzskom napríklad Španielsko a Portugalsko a Taliansko máte tiež plus ešte sú tam ešte Benelux, Rakúsko, Nemecko. Myslím, že keď súpite do spoločného klubu s týmito, tak určite by to bolo na váš prospekt. Ďakujem vám a predovšetkým ďakujem za pozornosť a ochotu vypočuť ma. Klo, je mi ľúto, že som vás musel prerušiť. Dostali ste 13 minút. Ďakujem pekne, kolegovia. Je to dôležitá téma, ako ste dobre viete. Koordinácia celého balíčka čistej energie je nevyhnutná, ale je to hlavne zodpovednosť výboru ITRE a musíme veľmi dobre spolupracovať v tejto špecifickej téme. 1500 pozmeňujúcich návrhov, kompromisné návrhy, všetko nás to čaká. Ďakujem za vynikajúcu spoluprácu. A Klot, ako zvyčajne, po jeho prejave hneď zmizne. To starý zvyk, nie je to jednoduché. Takéhoto členov výbora vy nemáte. Ďakujem pekne. Jerzy, ja som počul všetko z toho, čo ste povedali. Ďakujem. Ja by som chcel len doplniť, veľmi eh, dôležité, posledná vec, eh, za mňa 28. novembra sa bude hlasovať eh, o tejto téme. Bude to o 17.00. 28. novembra tento rok. Je to absolútne nevyhnutné. Dobre na výbore ITRE sa budeme zaoberať ešte dvoma ďalšími témami, takže veľa práce. Ale MV a ITRE spoločne o 17.00. Pani Valeana posledná sa bude tento rok, Jozi, ak to nebudú eh, tú tému veľmi komplikovať. Takže buďme optimisti a myslím, že sa môžeme tešiť na dobrý návrh komisie. Ja vám všetkým želám konštruktívnu spoluprácu, ďakujem pekne a pekný večer a ďakujem pán predseda Buzek.